ďalšiemu bodu programu. Je to relatívne krátka prezentácia. Jednak pani Kuneva bude hovoriť o ženách pracujúcich v domácnosti a opatrovateľkách. Nech sa páči pani Kuneva. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Keď hovoríme o pra- ženách pracujúcich v domácnosti a opatrovateľkách, Dôverujeme im v starostlivosti o naše domy, naše deti, našich rodičov, našich blízkych chorých. Vďaka ním môžeme budovať našu kariéru, môžeme si užívať spoločenský život, ale sú neviditeľné, sú nevykázané, nepoistené a taktiež sú vylúčené zo spoločnosti. A sú to teda najčastejšie ženy. Existuje 2,5 milióna pracovníčok v domácnosti v Európe, 88% z nich sú ženy, pracujú um, príliš mnoho hodín, nemajú dni oddychu, nemajú zdravotné poistenie, nemajú dôchodkový plán poistenia, taktiež pracujú v podmienkách, ktoré sa nedajú kontrolovať, neexistuje totiž žiadny mechanizmus e, kontroly, inšpekcií, nie je možnosť, ako ich vyhľadať a chrániť naše starnúce obyvateľstvo a to, že ženy sa dostávajú na pracovný trh, znamená, že máme eh, väčšiu povinnosť chrániť eh, tieto eh, ženy upatrovateľky a ženy, ktoré pracujú v domácnosti. Je potrebné, aby to však bolo pokryté všedej ekonomike, um, znižuje E, sa tým úroveň verejných výdavkov a vytvára sa v podstate nový druh e, lacnej pracovnej sily. E, my v skutočnosti musíme veľmi efektívne zdokumentovať situáciu v členských štátoch a to okamžite musíme vytvoriť legislatívu, ktorá vytvorí slušné pracovné podmienky pre tieto osoby. Taktiež musíme opätovne ratifikovať dohovor Medzinárodnej organizácie práce, ktorý súvisí s so ženami pracujúcimi v domácnosti a opatrovateľkami. A taktiež musíme dosiahnuť ich profesionalizáciu, certifikáciu, ako aj schváliť eh, osvedčené postupy, tak ako vo Francúzsku a Belgicku. Eh, tiež musíme umožniť týmto eh, ženám pôsobenie v odborových organizáciách, aby organizácie ich mohli osloviť E, taktiež musíme dodržiavať istie že ochranu ich súkromia, musíme ich informovať o ich právach a zamestnávateľov musíme informovať o ich povinnostiach. A najmä sa chcem poďakovať pani Tani González za spoluprácu. Ona napísala stanovisko e, za výbor pre zamestnanosť. A tiež sa chcem poďakovať všetkým ostatným, ktorí sa pričinili o túto správu. Túto podporu musíme prejaviť ešte pred zajtraším hlasovaním, pretože konzervatívne e, strany tu v parlamente žiadali o hlasovanie po častiach v mnohých bodoch, ktoré sú dosť podstatné v tejto správe, aby ju e, trošku zriedili, zmiernili jej dopad ak konzervatívci nechcú prijať žiadne legislatívne opatrenia, ak nie sú ochotní uznať tieto posty ako skutočnú profesiu, ak chcú, aby tieto eh, pracovné ženy naďalej nemali stanovený pracovný čas, nemali zdravotné poistenie, nemali právo na materskú dovolenku, ak nechcú ratifikovať dohovor Medzinárodnej organizácie práce, mali by ochot a otvorenie eh, priznať, že chcú, aby tieto ženy naďalej pracovali na čierno bez akýchkoľvek práv mali by nahlas a jasne povedať, že chcú vytvoriť občanov prvej a druhej kategórie, že im vôbec nezáleží na zneužívaní e, žien, e, migrantiek. Sociálna Európa sa úplne rúca, stráca sa pred očami našich občanov. Európsky parlament tiež má svoj podiel zodpovednosti v tomto smere. V tejto téme ide predovšetkým o um, úctu pred uh, ľudskou dôstojnosťou. Anto Čechov napísal svojmu bratovi, že uh, civilizovaní ľudia by mali plniť nasledovné uh, kritéria. Jednak uznávať ľudské bytosti ako jedinečné. Myslím, že každý z nás by mal uvedomiť, že teraz má príležitosť dokázať, že sme civilizovaní ľudia a že uznávame práva ostatných ľudských bytostí. Ďakujeme pekne, pani spravodajkyňa. Teraz pristúpime ku každý aj. E, slovo má pani Tomk. Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím so spravodajkyňou pani Kunevou. Štatistiky Ehm, totiž e, dokazujú, e, že mnoho žien pracuje v domácnosti. E, to však je len o migrantov, ehm, o ženy, ktoré sú migrantkami. Sú to ženy, ktoré z rodinných dôvodov sa rozhodnú ostať doma, nepracovať, pretože sa musia starať o rodinných príslušníkov, o deti, o starších rodičov, pretože jednoducho nemajú inú možnosť, pretože škôlky sú príliš drahé, pretože E, taktiež domov dôchodcov sú preplnené. Tieto ženy však nedostávajú absolútne žiadnu plácu za ich prácu ani nemajú žiadnu sociálnu ochranu. A to je nepriateľné. Niektoré členské štáty už prijali isté opatrenia aj u nás v Slovensku. Napríklad máme právnu reguláciu, ale naďalej sú potrebné systémové riešenia. Myslím, že by sme v tomto smere mohli dosiahnuť že naozaj veľa takými systémovými rozhodnutiami, znižili by sme dopad šedej ekonomiky a to by bolo na prospech nielen ženám, mužom, ale celej spoločnosti. Ďakujeme pekne. Ďalšia rečnička pani Ward. Ďakujem. Ďakujem aj ja pani spravodajkyni za jej správu a ďakujem aj ostatným kolegom, ktorí sa pričinili o tento dokument a prejavili veľa súcitu, je dôležité jasne nahlas povedať, že situácia žien opatrovateľiek je priamo ovplyvnená škodlivou politikou úspor, taktiež škrtmi verných služieb v celej Európe a najmä konzervatívnymi vládami a konkrétne najmä to v Veľkej Británii, keď sa ženy musia venovať povinnostiam opatery a nemajú dostatočné uznanie eh, tejto svojej práce dochádza k znižovaniu miery rodovej rovnosti. Nikdy sa nehovorí o denodenných ťažkostiach, ktorým sú vystavené tieto ženy, alebo o ich problémoch eh, dušeného zdravia. A toto sa napokon ani v správe e, samotné nepopisuje dostatočne. E, musíme zaistiť e, výmenu osvedčených postupov o duševnom zdraví pre formálnych či neformálnych opatrovateľov, ktorí sú vystavení chudobe, rôznym ťažkostiam bez rôznych fóriem podpory. Musíme zvyšiť právomoci miestnej spoločnosti, komunít, aby zakročili a robili všetko preto, aby pomohli tým najzraniteľnejším. Ďakujeme pekne, pán Marias. Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pani Kuneve za jej správu. A chcel by som upozorniť, že ženy, ktoré pracujú ako opatrovateľky a ženy v domácnosti, sú vystavené veľmi ťažkým pracovným podmienkám, pretože ich práca nie je deklarovaná a taktiež nie je pokrytá legislatívou. Často nemajú sociálnu ochranu, e, nemajú sociálne poistenie, znamená to, že ich mzda je mimoriadne nízka a nemôžu žiť e, dôstojným životom, najmä v krajinách ako je Grécko napríklad. Vzhľadom na práva žien, pracujúcich žien, ktoré sú pošľapávané, e, keďže neexistuje legislatíva v tejto oblasti. Európske členské štáty by mali uznať pracovné práva žien, ktoré pracujú v tomto sektore a mali by to napraviť vo svojej legislatíve zároveň by Európska únia mala prestať s ochudobňovaním krajiny juhu a tým ochudobňovaním aj týchto žien. Ďakujem. Ďalší, ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať pani spravodajkyni Kuneve. Hovorí uh, pani um, ja som predložila 17 pozmeňovacích návrhov e, vo výbore pre zamestnanosť. Som veľmi rada, že e, vlastne všetky z týchto návrhov prešli a sú zahrnuté do konečnej verzie správy. Najmä vyzývam všetky členské štáty, aby ratifikovali dohovor 189 ILO. Ide tu o dohovor o um, osoba pracujúcich v domácnosti. Teší ma, že moja krajina Írsko už ratifikovala tento dohovor, ale 22 iných členských štátov zatiaľ neratifikovali tento dohovor a musia to eh, veľmi rýchlo napraviť. Veľmi ma teší, že tiež návrh, ktorý sa týka profesionalizácie celého tohto sektora eh, v snahe podporovať vytváranie slušných pracovných miest, zvyšovanie kvalitnej zamestnanosti, aby to tiež bolo zahrnuté správe. A tiež ma teší, že a, eh, a sa zahrnula do spraví aj výzva e, o smernici. V tomto smere e, chcem podporiť e, kampaň, aby sme ich zviditeľnili, kde sa volá po slušných pracovných podmienkách týchto opatrovateľiek a žien domácnosti v EÚ. Senor Pimenta López. Ďakujem pekne, pán Pimenta López. Ďakujem pekne. Práca v domácnosti väčšinou je bez mluvy, sú tam častokrát e, nízke platy, platy prídu nes- neskoro, je tam respektu, málo oddychu, mm, častokrát tam nie je ani dovolenka, e, sociálne zabezpečenie. Čiže v konečnom dôsledku je to nekvalitná práca, deregulovaná práca. A takisto ani tam nepôsobia nejaké odbory v tejto oblasti a tak ďalej mm ľudia, ktorí pracujú v týchto e, zamestnaniach, častokrát e, sú aj e, de facto chudobní ľudia. V Portugalsku sa veľa škrtalo, viedlo to k privatizácii verejnej bezpeč- teda tej bezpečnej teda tej siete a častokrát to vlastne vyplýva práve to, že ľudia musia vykonať takúto prácu. E, častokrát je to vykoristovanie a podporuje to práve Európska únia. Pán González, nech sa páči, teda pani, ďakujem pekne, ďakujem za e, túto prácu pani Koneve, aj za dobrú spoluprácu, ktorú sme mali aj s výborom EMPL, kde ja e, som mala zodpovednosť za prácu e, za text dokument e, v tejto oblasti. Naozaj je tu ľudí, ktorí sú veľmi malo chránení. Už v roku 2011 e, Medzinárodná organizácia práce snažila dať nám ten dohovor 189, ktorý hovoril práve o dôstojných podmienkach práce pre ženy pracujúce v domácnosti, ale nebolo to úspešné v Európe, pretože iba 6 členských štátov EÚ podpísalo tento dohovor. A tieto ženy pracujúce v domácnosti častokrát e, pracujú bez akékoľvek ochrany, e, veľmi dlhé pracovné dni majú, majú nízke platy, nemajú žiadne záruky, pokiaľ ide o zdravotné poistenie a tak ďalej. Potrebujeme teda e, nejaký ramec, ktorý by umožnil profesionalizáciu e, týchto e, pracujúcich e, a treba aj rozvíjať naozaj politiky E, profesionalizácie e, týchto ľudí. V drve väčšine prípadov sú to ženy a teda možno aj preto e, nebol nejaký veľký záujem o tú regularizáciu. Ak by boli to profesionálni zamestnanci, tak by to znamenalo, že máme rovnaké podmienky aj pre ženy a že práve tieto potrebateľky by dostali dôstojnejšiu pozíciu. Ďakujem pekne. Honorable members, I would like to thank the... Pani komisárka, Jourova. Ďakujem pekne aj pani Koneve v prvom rade za tú, za tú za ten dokument, ktorý hovorí veľmi dobre o všetkých týchto e, ľuďoch. E, len v Európe je ich 2,5 e, milióna podľa informácií Medzinárodnej organizácie práce a ďalšie milióny po celom svete. Ako ste správne povedali, v tej správe naozaj sú to najmä ženy, ktoré túto prácu vykonávajú. 83% týchto ľudí pracujúcich domácnosti sú práve ženy. Ja som si veľmi pozorne prečítala vašu správu a e, mám podobný názor ako vy. Napríklad, názor ako vy. Napríklad hovoríme o tom, že by sa e, mala uznávať táto e, profesia, že by sa mala nedeklarovaná práca v tomto sektore znižovať, že by sme mali podporovať začlenenie týchto ľudí na trh práce aby sme si e, v rámci členských štátov zdieľali informácie a osvedčené postupy a tak ďalej. Keďže nám obyvateľstvo v Európe rýchlo e, starne, dopyt e, po takéto práce sa bude pravdepodobne po takéto práce sa bude pravdepodobne zvyšovať v celej Európe a teší ma, že vítate náš prístup, pokiaľ je nový taký začiatok pre ľudí pracujúcich domácnosti a opatrovateľov. Naozaj my chceme myslieť na prvom mieste na rodiny, e, ľudí, ktorí e, sa musia starať o e, osoby, ktoré sú od nich závislé, nie sú to vždy iba rodičia, takisto, aby sa tie, tá, tá práca aby sa lepšie delila medzi jednotlivých partnerov. A aj v správe sa ukazuje, ako sa komisia financovala tri projekty, ktoré majú preskúmať možnosť verejného, eh, ako verejného sektora v tejto oblasti. V roku 2012 sme eh, spustili projekt, ktorý chce zlepšiť kvalitu života pre starších ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť a asistenciu. Takisto máte tu žiadosť o ďalšiu analýzu pridanej hodnoty e, profesionalizácie sektora doma, e, práce v domácnosti. To som si poznačila. Súhlasím, že profesionalizácia e, opatrovateľiek a žien pracujúcich v domácnosti by zvýšila atraktívnosť tohto sektoru a takisto aj kvalitu e, služieb, ktoré sú poskytované. Pretože je to sektor, ktorý môže vytvárať pracovné miesta. Pracovný dokument Komisie o využití potenciálu z osobných e, služieb alebo služieb domácnosti, ktorý bol uverejnený ešte v roku 2012, uznáva alebo hovorí o tom potenciále, e, praco, pokiaľ ide teda nové pracovné miesta, najmä e, v súvislosti s prácou v domácnosti, pričom nebude to mať veľmi veľké zaťaženie pre verejné financie. A preto poskytovanie takýchto prác v domácnosti, ktoré by bolo legálnym spôsobom vykonávané a nie nejako e, e, v rámci šedej ekonomiky, to by sme mali povzbudzovať. Niektoré členské štáty už zavádzajú politiku, pokiaľ ide o osobné služby alebo domáce e, služby, služby v domácnosti. Máme tu príklady z Francúzska či z Fínska, sú tam daňové kredity v niektorých prípadoch, v niektorých prípadoch, vo Švedsku máme daňové úlavy, a tak ďalej. Pokiaľ budeme podporovať profesionálne uznávanie zručnosti a kvalifikácií, e, to je tiež priorita pre e, ľudí pracujúcich v domácnosti a opatrovateľov. A všetci ľudia v Európe potrebujú mať dobré zručnosti pre e, svoje zamestnania. To môže vylepšiť ich možnosti v živote a práve preto aj tá agenda pre prácu a zručnosti sa bude sústredovať práve na vylepšovanie takýchto zručností a kvalifikácií. To je veľmi relevantná otázka práve pre ľudí, ktorí sú napríklad utečenci alebo majú e, pozadie migrantov, teda pokiaľ ide o ich účasť a začlenenie do trhu práce alebo na trh práce. A ten dobr, ktorý ste spomínali, číslo 189, pokiaľ o komisiu, tá vždy podporovala jeho ratifikáciu. V decembri roku 2015 spoločne s luxemburským, luxemburským predsedníctvom EÚ sme vyzvali členské štáty, aby sa zís, um, zúčastnili expertného stretnutia, pokiaľ ide o ratifikáciu tej, tohto e, dohovoru. A e, chceli by sme, rovnako ako vy, aby boli dodržiavané dostatočné, úro, dostatočné úrovne e, bezpečnosti a zdravia pri práci pre týchto e, zamestnancov. E, Pokiaľ ide o smernicu 89.391 o bezpečnosti a zdraví pri práci, aj e, táto bude e, preskúmaná vo svetle výsledkov e, prebiehajúceho hodnotenia európskeho, aký v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci. Ako ste povedali správe, existuje v posledných rokoch istý nárast, pokiaľ ide o pomer žien pracujúcich v domácnosti z kategórie migrantov a takisto si poznačujem to odporúčanie, ktoré ste tu mali voči aj komisii aj členským štátom, aby sme zabezpečili dostupnosť e, legálnych spôsobov migrácie do Európskej únie, aby sme za, započali zacielené programy migrácie. Európska komisia spustila e, projekt pre migrantov a e, ich e, rodiny. Sú tam napríklad pilotné projekty na podporu e, migrantov e, pracujúcich domácností v Európe. Takže mám podobné názory e, ako vy, aj pokiaľ ide o tú nedeklarovanú prácu. Tá je naozaj v tomto sektore veľmi vysoká a má to negatívny dopad na pracovné podmienky týchto ľudí, na kvalitu služieb, ktorá je poskytovaná a takisto aj na hospodárstvo ako také. Formalizácia práce by poskytla primeranú sociálnu ochranu a vytvorila by dodatočné možnosti verejného financovania. Takisto by zvýšila kvalitu poskytovaných služieb, ktorá úzko súvisí s pracovnými podmienkami a uznaním ich kvalifikácií. Ja som presvedčená, že novo vytvorená európska platforma na podporu spolupráce v predchádzaní a zabraňovaní nedeklarovanej práce naďalej bude e, zvyšovať povedomie, zdieľať osvedčené postupy a analýzy, pokiaľ ide o výzvy, ktoré v tomto sektore existujú. Teší ma, že zdôrazňujete dôležitú úlohu, ktorú sociálni partnery môžu zohrávať pri riešení e, víziev, ktoré sa týkajú konkrétnych sektorov a aj tohto. Budeme mať záujem na to, aby sme v tejto oblasti sledovali ich e, aktivity a zároveň samozrejme budeme rešpektovať ich autonómiu. Na záver chcem zdôrazniť, že komisia je odhodlaná viesť e, úniu smerom k väčšej sociálnej férovosti. Nikto by nemal byť e, odstrčený a to e, platí aj pre ľudí pracujúcich domácnosti. A preto je vaša správa veľmi vhodná aj z hľadiska časového, aby sme sa posunuli ďalej v rôznych politických oblastiach, aby sme možno prepojili tieto Mm, oblasti navzájom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Jourova. Tým pádom môžeme uzavrieť e, rozpravu